Zoran Thaler sa vzdal svojho poslaneckého mandátu v Európskom parlamente od 21. marca 2011 podľa článku 4 odseky 1 a 3 rokovacieho poriadku parlament vyhlasuje, že je tento poslanecký mandát voľný od toho dňa. Pani Katrin Suli sa vzdala svojho poslaneckého mandátu od 24. marca 2001 podľa článku 4 odseky 1 a 3 e, rokovacieho poriadku. Parlament to berie na vedomie a vyhlasuje, e, že toto miesto je voľné od toho dátumu príslušné francúzske orgány ma informovali, že pani Katrin Sully bola nahradená pánom Brice Hortefe od teda bude nahradená od 24. marca 2011. Myslím, že pán Ortefe je medzi nami. Ste tu? Nevidíme ho tu? dámy a páni. Ja to vidím teda, ale musím ešte dokončiť svoje oznámenia. Podľa článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku pokiaľ nebude overené alebo nebude vykonaný nejaký rozsudok, tak pán Hortefe eh, bude eh, členom parlamentu, pokiaľ podpíše písomnú deklaráciu o tom, že nemá žiadnu funkciu, ktorá by bola v nesúlade s poslaneckým mandátom Európskeho parlamentu. A teraz pán Kont Bendit. Pán predseda, viete takisto dobre ako ja, že je tu e, oprávnené spochybnenie toho, či sa pán Ochtov môže stať poslancom tohto parlamentu. Ja mám pocit, že je trošku sklamaním zo strany francúzskej vlády, že e, nepočkala na overenie súvisia z tých okolností. Pán Ochtef sa nezúčastnil na eh, štrasburskom eh, zasadnutí a preto nemôže nahradiť tú poslankyňu, ktorá eh, odstúpila. A preto sa obraciam na frakciu EPP, ktorá e, kladie dôraz na rešpektovanie zákonu. Počkajme na e, e, právoplatné rozhodnutie o tom, či pán Ochtofe sa môže stať poslancom, pretože inak to bude právny škandál a organizujete to vy. Ďakujem pekne. Pán Ody v tej istej otázke sa chce vyjadriť? Náš kolega Kohn Bendit označil eh, premiéra za diktátora, porovnal ho, porovnal ho so eh, Čavezom a teda eh, nie je to prvýkrát, čo takto očerňuje demokraciu. Brice Ortev bol zvolený do parlamentu v roku 2009. To je nespochybniteľný fakt. Francúzsky zákon E, upresňuje. E, od, teda odtedy bol e, vymenovaný za ministra vnútra, ale francúzsky zákon upresňuje, že riadne zvolí člen parlamentu, keď sa stane členom vlády, po odstúpení z funkcie opäť sa môže vrátiť na miesto do svojho kresla v Európskom parlamente. Takže opakujem, Brice Ortefe bol zvolený za riadneho poslanca Európskeho parlamentu. Pýtam sa, či súhlasíte. Dámy a páni. E, pán, pán predseda, e, je to niečo, čo jasne vyplýva zo zmluv a zo zákona e, pán Ochtef bol zvolený a teda francúzske úrady ho môžu E, vyslať do Európskeho parlamentu. To, čo povedal pán Kondid, je nepriateľné. v tej správe. Ďakujem. Ešte dve ďalšie požiadavky. E, tu mám o slovo a potom už uzatvoríme túto debatu. Pán... Ja chcem iba povedať nasledovne. Môj priateľ Kon Bendit na spochybnenie funkcie treba e, v prvom rade, aby bola funkcia navrhnutá, pretože inak e, právny výbor nemôže analyzovať e, danú situáciu. Takže predtým, ako v takomto zmysle vystúpiš, prosím, zamysli sa. Pani ty si sa e, na mňa obratil so žiadosťou, aby som rešpektoval právo. Ja som to vždy spravil. Takže teraz e, to nechajme na právny výbor. On sa k tomu vyjadri a vyjadri sa až vo chvíli, keď bude spravený návrh. Zatiaľ e, ten návrh nie je právoplatný, takže musíme vyčkať. Prosím, najskôr sa zamysli, až potom konaj. Ďakujem pekne a teraz pani Gulár. Pani Gulár. Eh, pán predseda, eh, súhlasím s tým, že si treba eh, počkať na právnu analýzu. Chcem povedať iba jednu vec. V našej krajine E, rastie moc extrémistov a je to určite aj kvôli tomu, že časť politickej triedy e, sa na mandáty a e, posty pozera ako niečo, čo im prináleží a vo Francúzsku naozaj očakávame oveľa viac, hlavne od parlamentu, ktorý má svoje sídlo v Štrásburgu. Ďakujem pekne. Państwa, chciałem jeszcze raz Poprosím vás kolegov, aby poprosím teda kolegov, aby sa ešte na chvíľku vrátili k tomu textu, ktorý som hovoril. Pokiaľ nebudú overené e, kredenčné listiny, tak pán Ortefe bude členom parlamentu, bude mať všetky jeho všetky práva, ktoré prináležia poslancovi. A teraz už by sme mali prejsť k programu na dnes a na zajtra, tak ako bol prijatý 10. marca konferenciou predsedov podľa článku rokovacieho poriadku 130 po dohode so všetkými politickými skupinami